Vážení kolegovia, dobré popoludnie. Začníme našim zasadnutím výboru FAM. V prvom rade musíme schváliť program. Ak nenavrhujete žiadne zmeny do programu, považujem program za schválený. Bod 3. Schválenie zápisnice my navrhujeme schváliť zápisnicu zo zasadnutia 6. februára 2017 v bode 4. Oznámenia predsedajúceho sa týkajú zasadnutia koordinátorov, ktoré sa uskutočnilo 21. marca. Na tomto zasadnutí koordinátori rozhodli vypracovať návrh k správe LIBE o základných právach pokiaľ ide o e, integráciu Rómov v EÚ. Toto bolo e, pridelené skupine GUE. E. Ďalej vypracovanie správy k rozpočtu a stanovisko parlamentu po roku 2020. My sme sa rozhodli prideliť túto správu skupine SAD. Ďalej správy na, otázky na ústne zodpovedanie sa týkajú humanitárnej situácii v Gaze, najmä pokiaľ ide o, postavenie žien a detí. Táto správa bude zadaná, pokiaľ ide o rodovú rovnosť skupine EPP. Skupina o opat- e, správa o opatreniach, pokiaľ ide o sexuálne násilie na verejnosti a v na pracovisku skupine SAD. Ďalej vymenovať člena nášho výrobu pani Maria Rena ako vedúca misie FAM do Polska, ktorá sa uskutoční 22. až 24. mája. Ďalšie rozhodnutie sa týka uh, ďalších misií, ktoré získajú prioritu v druhej polovice roku 2017. Ide o Švédsko a Portugalsko. Taktiež sme chceli zorganizovať vypočutie v nasledujúcich témach. Mm. s osobitným zameraním na istambulský dohovor. Ďalšie vypočutie situácia o žien s postihnutím. Ďalšie e, vypočutie e, sa týka rakoviny, e, ktorými trpia ženy v druhej polovici roku 2017. Ďalej rozpočtovanie s ohľadom na rodový aspekt. Ďalej Katarína Marcelino portugalská tajomníčka, štátna tajomníčka sa zúčastní na našom nasledujúcom zasadnutí. Toto bol jeden z ďalších návrhov. Toľko pokiaľ ide o Marec a pokiaľ ide o rozhodnutie koordinátorov, vyčerpali sme teda všetky oznámenia predsedajúceho. Teraz prejdeme k bodu programu 5, elektronické hlasovanie. Ďalej, komisia o postavení žien Maria Arena. Začneme s hlasovaním. Máme rozdelené hlasovanie. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. A posledné hlasovanie, či nie. Takže je to schválené. Nepotrebujeme konečné hlasovanie. Takže toľko hlasovanie. Mes e, perinam prie darbo. Navrhujem, aby sme pokračovali bodom 6. Veľmi radi sme, že môžeme privítať pani Miria Vasiliadu, koordinátorku pre e, obchodovanie s ľuďmi. Dám slovo pani Maria Vasiliadu, bude nám prezentovať e, správu o boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedničky, za slovo. Ďakujem, že ste ma pozvali dnes za toto zasadenie. Viem, že dneska prebieha viacero zaujímavých vecí v parlamente. Ďakujem všetkým za to, že ste tu. Ďakujem aj tomuto výboru osobitne za to, že podporila prácu boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Vidím niektorých členov, poslancov, ktorí podporili túto prácu osobitne a vlastne ju udržiavali pri živote. Ehm, určite viete, že máme politický legislatívny rámec, ktorý sa zameriava na obchodovanie s ľuďmi. Máme smernicu, máme stratégiu EÚ, ktorá je zameraná na elimináciu obchodovania s ľuďmi, ktorá vypršala v roku 2016. Dnes sa chcem venovať veľmi konkrétne prezentácii troch správ, ktoré komisia predložila v roku 2016 vo vzťahu ku smernici. Prvá sa týka správy na úrovni EÚ o pokroku v boji proti obchodovaniu s ľuďmi v EÚ. Ďalšie dve e, príbuzné správy súvisia s transponovaním smernice a taktiež užívateľská správa. Toto sú dve správy, ktorých parlament prejavil veľký záujem a ja začnem za chvíľočku, ale predtým chcem ešte povedať, že súčasná stratégia, a ako som povedala, už skončila zo 40 aktivít, 38 v tejto stratégie bolo ukončených. Takže my sme veľmi radi, že sme dosiahli takéto výsledky. Minulý rok sme mali dve rozsiahle štúdie, ktoré sme dokončili na, od, v súvislosti s otázkami a, pohľavia, financovania. Budem sa venovať poslednej, pokiaľ ide o financovanie ku koncu prezentácie. To, čo vieme, že v čase, keď sme prijali prvú stratégiu v roku 2012 až dodnes, sa zmenilo veľa vecí. Mm, prežili sme finančnú krízu, mali sme migráciu, nadnárodné hrozby a taktiež tá, túto komplexnú otázku boja proti obchodovaniu s ľuďmi, vráta nezraniteľných obetí. Vieme, že tento fenomén sa vyvíja, vieme, že situácia uh, zaznamenala nárast obetí eh, v Severnej Afrike a Strednom východe a spôsob eh, postupu eh, organizácií sa zmenili. Vieme taktiež, že stredomorská cesta je veľkým hubom pre týchto pašerákov a že to nesúvisí len s organizovanými skupinami, ale Charta základných práv uvádza explicitne, že dochádza k porušeniu základných práv. Takže status quo po roku 2016. Hovorí sa o tom v Európskej agende pre migráciu, v Európskej agende pre bezpečnosť, pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku v akčnom pláne pre ľudské práva a demokraciu a v novom rámci pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien pre roky 2016 až 2020 a strategické otázky týkajúce sa rodovej rovnosti. Toto sú odkazy, ktoré tu máme v súvislosti s obchodovaním s ľuďmi na naschádzajúce roky a spôsob, ako postupovať. Čo hovorí Europol? Europol hovorí, že hodnotenie hrozby Eh, obchodovanie s ľuďmi je stále kľúčovou hrozbou. Ja nebudem sa rozširovať o tom, čo o tom hovorí Europol, nachádza sa to v správe. A my taktiež vieme, že eh, ide o, presnú trestnú činnosť, ktorej sa eh, prioritne venujeme aj v rámci Empaktu. Členské štáty to považujú za prioritu, aj Europol a pre komisiu je to taktiež priorita tomto kontexte budeme teda postupovať. Na základe vašej správy, parlamentnej správy k smernici z roku 2011, chcem prezentovať našu správu o transponovaní. Začnem teda. Toto je prvý nástroj. Parlament so všetkými inštitúciami môže byť pyšný na to, aký je komplexný, inovatívny tento nástroj, venuje sa ochrane, prevencii, stíhaniu lehotov, transponovania. Bol 6. E, apríl 2013. Všetky členské štáty nahlásili e, transponovanie v plnej miere, takže uverejnili sme správy v decembri 2016 o transponovaní. Toto nie je správa o implementácii. A samozrejme, že budeme pokračovať a monitorovať tento proces na národnej úrovni, aby sme zabezpečili implementáciu a transponovanie v plnej miere. Ak to bude potrebné, spustíme konanie o porušení a súčasne komisia je k dispozícii, aby napomohla implementácii smernici členskými štátmi a budeme pracovať e, v tomto ohľade s nimi. Správa je založená na národných opatreniach, ktoré sú oficiálne nahlásené komisii členskými štátmi. Mali sme štúdiu transpodovania, čiže z ktoré sme vychádzali a členské štáty e, mali možnosť e, byť konzultované a konzultovať o tom. V súlade so správou o transponovaní nebudem sa ja venovať všetkým opatreniam z, kvôli času, ale poukážem na to, čo vieme a kde potrebujeme pokročiť vpred. Prvá oblasť sa týka opatrení na ochranu dieťaťa. Toto je otázka, ktorá sa stále vracia často v tom, tejto snemovni a poukazuje sa na ňu veľmi často. Musíme pracovať na prezumcii uh, pokiaľ ide o trestné konanie z pohľadu ochrany detí ako obetí. E, tu vidíte, e, čo je tu spoločné, ide teda o tie deti. E, taktiež, čo potrebujeme, je beztrestnosť alebo neuplatňovanie trestov na obete. Nie obete by mali byť trestané za trestné činy ktoré boli nútené páchať počas zneužívania. Nesmieme zabúdať na to, že súhlas obete je irrelevantný v tomto ohľade. Potrebujeme sa zamerať viac na pomoc, podporu obetiam, vrátanie eh, členom rodiny detských obetí. A nakoniec ale nie v poslednom rade prístup k bezpodmienečnej pomoci. Komisia spolu uh, s agentúrami EÚ, vykonala veľa v tomto ohľade a ja sa k tomu vrátim, ak to bude potrebné, možno aj neskôr. E, treba odviesť prácu v oblasti kompenzácií, ďalej v oblasti prevencie a znižovanie dopytu, počnúť s e, e, informovanosťou, zaškolovaním pracovníkov a tak ďalej. Ešte stále nerobíme dosť v tejto oblasti nie sme tam, kde by sme mali byť. Ďalej, aby som to skrátila, členské štáty vyvinuli obrovské úsilie, to treba vziať na vedomie, ehm, ale ešte stále zostáva veľa, čo treba urobiť. Musíme pomáhať členským štátom, monitorovať smernicu, aby sme zaručili plný súlad. Budeme e, spúšťať konania o porišení podľa potreby a zvažujeme usmernenia k praktickej implementácii smernici, ktoré by mali byť vypracované v súvislosti s konkrétnymi ustanoveniami. Správa je k dispozícii, bola nahlásená, oznámená parlamentu. V tomto odseku smernice, ktorá, ktorý bol pomerne komplikovaný, pretože článok 21 bol jedným z transpozičných opatrení a článok 23 odsek 2 bol v správe ktorá bola označená ako hodnotenie dopadu e, vnútroštátneho práva pri e, definovaní e, trestných činov. Na základe tohto článku sa požaduje členských štátov, aby prijali opatrenia a my zverejme na základe toho správu ja budem trošku konkrétnejšia tu. V prvom rade, čo sme urobili, máme opis existujúcich vnútroštátnych legislatív, eh, trestnoprávne aspekty využitia mladistvých, ale čo ešte nerobíme, ne, eh, posudzujeme iné nelegislatívne opatrenia a neposudzujeme legislatívne opatrenia, ktoré sa netýkajú kriminalizácie mládeže. Takže tu máme to, čo už robíme a to, čo ešte nie. Uh, Členským štátom pošleme dotazník v máji 2016. E, Dostali sme na základe tohto dotazníka veľa užitočných informácií z občianskej spoločnosti, za čo ju chcem e, pochváliť. E, máme tam 100 mimovládnych organizácií, ktoré boli zapojené. Skupina expertov pre obchodovanie s ľuďmi v rámci komisie poskytla informácie tiež my si myslíme, že existujú odlišné skúsenosti a prax v jednotlivých členských štátoch. Členské štáty opravnene uvádzajú, že je veľmi skoro posudzovať dopad smernica a, a lehota na transporovanie bola v roku 2013. Transponovičné e, opatrenia boli prijaté a zatiaľ sa nedá v plnej mere posúdiť dopad. Um, Dopad sa prejavuje len na tých zatiaľ, ktorí priamo využívajú e, služby e, tohto druhu. 14 e, členských štátov nepovažuje za trestný čin využívanie služieb ako dôsledok e, zneužívania. Tri z nich e, uznávajú len jednu formu zneužívania. Hoci neexistuje takéto ustanovenie o kriminalizácii e, užívateľov, chcem pripomenúť, že obete často sú predmetom znasilňovania a fyzického a mentálneho zneužívania sú predmetom sexuálneho násilia. A týmto skončím a poviem niečo iné. Vieme, že obchodovanie je veľmi profistujúci trestný čin. Europol hovorí o 29,4 miliardách ročne. Toto sú peniaze, ktoré e, sú zarobené v e, týmto trestným činom. Ale e, musíme pochopiť, že k tomuto trestnému činu dochádza práve k e, tomu, že je to vysoko výnosné. vznikol trend, pokiaľ ide o migračné toky a Medzinárodné organizácie o migráciu hovoria, že v roku 2016 sme mali 11 tisíc žien a dievčat, ktoré boli nútené cestovať z Nigérie cez Líbiu do Talianska a následne sa stali vlastne akýmsi tovarom v Európe. Ehm, nie som dobrá z matematiky, ale ak si to zrátam, 11 tisíc žien a detí ročne za jeden rok. A ide len o, tých, e, o tie, ktoré boli identifikované. Nechcem si ani predstaviť, e, aké číslo to je e, za uplynulé 3 roky, aké sú tie reálne čísla. Zoberme si minimálne 10 užívateľov denne, pretože ide o ženy, dievčatá, ktoré sú prepravované za účelom sexuálneho zneužívania máme, zoberme len 300 dní v roku, vypočítajme si toto tými 11 tisícmi žien a povedzme, že sú to lacné služby za 30-40 eur. Kde idú tie peniaze? Komisia považuje za najväčšiu prioritu vysledovanie týchto peniazí a zistiť, kde tie peniaze sú, kde sa nachádzajú v tomto obchodnom reťazci pretože nede len o tých 30-40 eur. E, je tu aj e, ten, kto, e, ten pašerak, kto obchoduje s tými ľuďmi, ten prevádzač. Sú tu ľudia, ktorí prehliadajú tento trestný čin sme tu my všetci na uliciach, ktorí vidíme týchto ľudí a tvárime sa, že ich nevidíme. To znamená, musíme sa spýtať, kto z toho profituje, takisto sa musíme spýtať, že kto kupuje týchto ľudí. Ide o jasné pašeráctvo, ide to o mladé ženy na uliciach. Vôbec nie je náročné e, zistiť, že čo sa vlastne týmto dievčatám udeje. Prečo to hovorím? Ak zlyháme e, pri označovaní za páchateľov, tých, ktorí využívajú tieto služby pašeráctva, aký signál vlastne vysielame do našich spoločností. Vytvárame tu snáď kultúru beztrestnosti, alebo hovoríme, že je to úplne v poriadku. My vieme, že najľahšia vec, čo môžeme povedať, je, že ťažko sa to dokazuje. A veľmi veľa vážený prokurátor sa vyjadril. Dajte mi zločin, ktorý sa ľahko dokazuje. Myslím si, že všetky formy organizovaného zlož- zločinu, závažného organizovaného zločinu sa veľmi ťažko dokazujú, ale to nie je výhovorka, aby sme nepripravili k tomu právnu normu. Takže toto si musíme premyslieť dopredu. Dokonca aj Rada Európy hovorí, že zložitosť pri nachádzaní dôkazov neznamená, že nesmieme zaobchádzať s, da- daným správaním ako s trestným činom. Záverom, máme tu rozličné okolnosti a musíme zabezpečiť, aby sme neumožňovali kultúru beztrestnosti aj normatívne, ale aj preto, lebo musíme zabezpečiť, že musíme odradiť zločincov od páchania zločinov a potrebujeme zabezpečiť, aby boli zodpovední za svoje zločiny a volali na zodpovednosť. Keď hovoríme o používateľoch, nie je to o tom, že niekto povie, kúpil som si vodu a tá bola vyrobená obeťou a ja som spolupachateľom. Nie, nie je to tak. Máme tu pracovné agentúry, dodavateľsko-odberateľské reťazce, do, cestovné kancelárie, transportné prostriedky. Musíme vedieť, že pašovanie zapája do svojich e, cieľov aj mnohé legálne organizácie. A takto sa musíme na veci pozerať. Keď pripravujeme právne normy, musíme vedieť, na čo ich pripravujeme a proti komu ich pripravujeme. Takže cieľ správy je splniť kritéria smernice na znižovanie dopytu a zabraňovanie pašovaniu ľudí. Teraz v súčasnosti skúmame možné alternatívy, aby sme do budúcnosti vedeli, ako sa zákonodarcovia rozhodnú prísť s príslušnou právnou normou, právnym návrhom. Pred záverom by som vám chcela povedať niečo, o čo ste žiadali v prostredníctvom parlamentných otázok a týka sa to peňazí. Peniaze nie sú len na boj s pašovaním, ale je tu aj o to, že platcovia daní, daní poplatníci chcú, aby sa za ich peniaze vykonávali náležité politiky, ktoré zamedzia pašovaniu ľudí. Čo sme urobili? Revidovali sme politiky a zistili sme, že je tu tematická distribúcia projektov od roku 2003 až e, doteraz. A pýtame sa, čo sme zistili, čo sme urobili. Komisia za ostatných 12 rokov, čo sme zistili, kto mal z toho prospech, aké financovanie, aké výsledky, aké odporúčania politik a ďalšie relevantné aspekty. Ak chceme e, vedieť, ako e, urobiť veci lepšie, ako zabezpečiť koherenciu, našli sme 321 projektov a 116 miliónov eur, ktoré však ani len nezabrdli do migračnej krízy. Tieto peniaze sú naozaj drobnosť. Treba ich aspoň dvojnásobiť, týchto 158,5 miliónov, skoro 160. A čo sa týka pohľadu dopredu, máme týchto 160 miliónov eur. A 57 projektov e, predložili mimo vládky. Ja myslím, že to je úspech. 70 všetkých projektov patrili do e, nejakej stratégie EÚ a viac ako polovica peňazí sa e, pracovala cez mimovládky. To je vynikajúce. Takisto vidíme, že mnohé peniaze išli do medzinárodných organizácií a veľké projekty tiež. Čiže ten, čo dostane grant, 40 takýchto, čo dostalo grant, malo viaceré projekty. 5 alebo viac. A na priesvitke vidíme, že sú to IOM, ICMPD, ILO, UNODC a jedna mimovládka z Talianska. Tento princíp držiteľov grantov znamenal, že tí, čo boli úspešní v nejakom grante, potom požiadali o ďalšie granty. Sú to medzinárodné organizácie a tu vidíme rozpis podľa krajín. Väčšina peňazí, čo sa týka percent, e, plynulo do Rakúska, ale to znamená, že aj medzinárodné organizácie, ktoré sídlia v Rakúsku, potom Taliansko, Nemecko, Veľká Británia a Holandsko. Záverom chcem povedať, že sme našli veľmi šokujúcu záležitosť, keď sme študovali výsledky všelijakých štúdií. 56 financovania sa minulo na rôzne formy vykoristovania nešpecifikované. Ale Pašovanie ľudí na účely zamestnávania a vykorisťovania bolo financované lepšie ako e, pašovanie na účely sexuálneho vykorisťovania. Sexuálne vykorisťovanie bolo riešené iba v 14 a to je mm, veľmi nízke percento, takisto počet projektov je veľmi nízky a to vzbudzuje obavy. Podľa všetkých trendov, podľa údajov z medzinárodných organizácií zbierajúcich dáta, Pašovanie za účelom sexuálneho vykoristovania sa čoraz e, zintenzívňuje a zvyšuje. Je jednoducho veľa takýchto prípadov. A len 2 ale až 3 z financovania boli zamerané na ženy a deti a na ich pašovanie. Myslím si, že sa musíme poučiť z týchto čísel a veľmi starostlivo si premyslieť budúci rámec politik, aby sme vedeli, kam smerujeme. Menej ako 20 všetkých financovaných projektov boli e, rodovo špecifické. Viem, že toto je ten správny výbor, kedy to môžem povedať. Týmto sa blížim k záveru. Už potrebujem len jednu minútku. Pre nás to bolo naozaj niečo, čo nás volá na zodpovednosť, nás samých. Musíme sa cítiť zodpovedne nielen za to, čo robíme, ale aj za to, čo hovoríme. A záverom chcem povedať, že sme spozorovali, že čoraz viacej vznikajú tzv. koše a v kríze do tohto košíka koša vložíme e, všetko možné. Moderné otroctvo, pašovanie, pašovanie za účelom práca a vykoristovania. Všetko to vložíme do jedného koša. A niektoré z týchto aktivít nemajú ani právnu definíciu. Len tak sa komunikuje niečo čo je síce pekné, ale ak chceme chrániť obete a ak chceme naozaj vyšetriť, e, kto to urobil a nájsť páchateľov, vypatrať ich, musíme veľmi jasne definovať veci. Nemôžeme zamieňať e, termín moderné otroctvo, nutená práca, otroctvo, pašovanie a tam treba byť naozaj extrémne opatrný, pretože najprv musíme zadefinovať problém a potom ho môžeme riešiť prevádzačstvo je ďalšia taká téma. Buďme veľmi opatrní, keď človek číta noviny, povie mi niekto, e, je to o e, prevádzačstve a pritom je to o nutenej práci alebo o pašovaní. A nemôžeme ochraniť ľudí, pokiaľ nehovoríme správne a nepoužívame právne, správne správne právne termíny. Čo ďalej? Potrebujeme politik, rámec politik po roku 2017, ktorý bude vychádzať z prediskutovaných východisk. Intenzívne na tom v komisii pracujeme. Už sme naozaj to riešili s externými aktérmi a budeme naďalej to riešiť. Chcem poďakovať všetkým za vaše uznesenia, pretože naozaj sú kľúčovou súčasťou toho, čo zvažujeme pri ceste vpred a bola by som rada, keby ste sa ku mne pripojili, keď si Spomenieme na všetky obete identifikované za minulý rok od 8-ročných detí, dospelých a položte si otázku nie len, kto, kto sú obete. Poznáme ich, vieme, to sú ľudia, ktorí sú zraniteľní. Ja, ja vám chcem položiť inú otázku. Spolu so sebou si kladieme. A ja si kladím túto otázku. Kto má prospech z vykoristovania ľudských bytostí a či naozaj používateľov, aj páchateľov, aj mm, zločincov vieme odhaliť, či máme na to peniaze kto týchto ľudí e, láka, tých chlapci a dievčatá, ktoré sa dostávajú do ich osídel. Kto má zisk z peňazí, ktoré sa potom vygenerujú pri takejto nutenej práci, vykoristovaní a otroctve. A na základe tohto budeme formovať našu prácu v politike v nasledujúcich rokoch. Ďakujem pekne, že ste ma počúvali. Ďakujem, chcem poďakovať Mirie Vasiliadu. A teraz otváram rozpravu. Pani Arena, nech sa páči. Ďakujeme pekne za túto prezentáciu. Slyším? Ja? <laughs> um, OK? OK. Ja. <laughs> Merci beaucoup pour, euh, pour la présentation qui était vraiment... Ďakujeme pekne za prezentáciu, ktorá bola veľmi poučná a súhlasím s vami, že keď správne nepomenujeme veci, tak nemôžeme ich potom ani riešiť. Nemáte tlmočenie, zdá sa. Už vám tlmočia? Nie? Ok, est-ce que, est-ce que vous entendez? No? OK, merci. Dobre, tak už rozumiete. Chcel som sa spýtať dve otázky. Prvá sa týka, ako ste povedali, ten migračný fenomén. Keď hovoríme o migračných fenoménoch, tak sú tu viaceré tie formy, ktoré ste spomenuli, ktoré sa na to nabalia. Napríklad kontraband, pokiaľ ide o pašerákov, takisto pašovanie osôb, fenomén využívania nutenej práce, fenomén e, sexuálneho zneužívania, takisto otázka vere ľudí, ktorí sú zraniteľní, či už deti alebo bez alebo maloletí bez doprovodu, ženy. A takisto treba povedať, že tie fenomény sú komplexné a ťažko sa pristupuje k tomu osve pokiaľ ide o pašovanie ľudí, to súvisí konkrétne s tou otázkou migrácie. Čo musíme urobiť na to, aby sme boli účinnejší v tejto oblasti a čo si myslíte ohľadne tých dohod, ktoré prijali členské štáty s externými krajinami, to znamená tretími krajinami, hovoríme o tej dohode s Tureckom, ale Taliansko teraz chce mať dohodu s Líbiou, to znamená krajiny, ktoré nedodržiavajú ženevský dohovor a ktoré nie sú podriadené našim predpisom ani dohovorom o ľudských právach. To znamená, nemali by sme žiadať od našich členských štátov, ktoré sa pripravujú pripravovať takéto dohody s týmito externými krajinami, aby tu boli záruky, že táto problematika, ktorá súvisí vlastne so zneužívaním ľudí, aby sa dodržiavali všetky predpisy. Potrebujem váš názor, aby sme mohli riešiť tento problém externalizácie tohto problému. To je prvá časť. A pokiaľ ide o druhú časť, nedávno v tlači sa objavilo, ale už je to vlastne z roku 2015, Mali sme tu článok o ženách v polnohospodárstve na Sicílii. Boli to Rumunky ktoré sú obeťami nutenej práce, pretože sú tu také zmluvy, ktoré nedodržiavajú tie dohody, ktoré máme, ale takisto tu dochádza aj k sexuálnemu zneužívaniu. Podobá sa to na situáciu z 19. storočia. To znamená, mohla by nejaká smernica to riešiť? Kto môže podať sťažnosť? Kto môže žiadať implementáciu, transpozíciu tejto smernice, ktorá už v roku 2013 je platná? Ako môžeme uplatniť e, týmto ženám to právo, aby sa vôbec dovolali predpisov, ktoré sú platné už od roku 2013? Ďakujem, pani Georg. A zároveň by som vás chcela požiadať, aby ste boli struční, pretože máme veľa bodov na programe. Ide o... Ďakujem pekne, ja sa chcem poďakovať koordinátorke, pretože ste prišli, ponúkli jasné signály, a dúfam, že komisia váš pán komisár Avramopoulos bude úzko spolupracovať oveľa užšie s pani Jourovou, ktorá je zodpovedná za rodovú rovnosť, že jednoducho tu bude naformulovaná nová stratégia a oceňujem aj tú prácu, ktorú ste vyriešili v tej oblasti, kde treba urobiť niečo v oblasti ochrany detí, pokiaľ ide o kompenzáciu obetí, pokiaľ ide o ďalšie otázky, ktoré sú s tým spojené a Takisto tie informácie ma veľmi zaujali, čo ste povedali, že teda buď to bude celé také vágne, hoci my veľmi dobre vieme, že na, na to, to najviac dominantnou otázkou je práve tá, ktorá súvisí s rodovou nerovnosťou, či treba dať viac peňazí do tohto riešenia. Viem, že tá budúca stratégia musí viac vychádzať z ľudských práv, z ženských práv, z ochrany obetí a prevencie. Nehovorím, že stíhanie nie je dôležité, ale myslím si, že sú viacerí aktéry, ktorí už sa tomu venujú a my nevenujeme veľkú pozornosť prevencii a ochrane obetí. Takisto by som chcela podporiť kolegyňu Mariu Arianu, ktorá hovorila o migrácii. My sme videli nigerské ženy, ktoré sú obeťami obchodovania s ľuďmi, ktoré boli zaslané z Alžírska do Talianska. A proti tomu by som chcela protestovať. Musíme to povedať veľmi jasne. Takisto chcem zabezpečiť, ubezpečiť sa, že budúca stratégia budú mať v sebe, bude mať v sebe viac podstaty, čo sa týka beztrestnosti, boja proti beztrestnosti. Používať slovo používateľ, už len to je uražlivé, to zneužívanie. Nemôžeme takéto slovo používateľ použi- používať. V akej konzervatívnej spoločnosti to žijeme, keď žen, muži môžu zneužívať ženy a deti, ktoré sú obeťami prevádzactva a bez toho, že by toho muža potrestali. Nevidíme prepojenia medzi prepravou, prevádzactvom a touto kultúrou, beztrestnosťou. S tým treba niečo urobiť. Takže áno, musíme skončiť s beztrestnosťou tých, čo zneužívajú ženy a deti pri prevádzactve. Ďakujeme, hovorí pani predsedajúca. Slovo má pani Nočel. Ďakujem pekne za slovo. Mám konkrétnu otázku pre pani spravodajkyňu. Hovorili ste o postupe proti štátom, ktoré sa uplatňuje vtedy, keď členské krajiny robia málo. A mňa by zaujímala situácia, napríklad pokiaľ ide o Nemecko. V Nemecku, ako nemecká poslankyňa, bohužiaľ musím povedať, že máme veľmi liberálny prostitučný zákon a tento v Nemecku prináša niečo také ako atmosféru, kde sa prostitúcia vníma ako práca, ako ostatné. Samozrejme, prenasleduje sa v Nemecku obchod s ľuďmi, ale zároveň tento zákon o prostitúcii, máme k tomu aj čísla, ktoré hovoria o tom, že čím liberálnejšie sú zákony o prostitúcii, tým viac ľudí vlastne do takýchto krajín sa vpašuje. Mňa by teda zaujímalo, je niečo toto súčasťou potom aj takýchto dohôd alebo listov, ktoré by možno Európa poslala Nemecku, aby sa povedala, takáto, takýto spôsob liberalizácie prostitučných zákonov nie úmyselne, ale predsa len podporuje obchodovanie s ľuďmi. To by ma zaujímalo, pretože ja si myslím, že sa ešte stále myslí, že prostitúcia je robota ako každá iná a ja si to nemyslím. Thank you, Mrs. Um, Ďakujem za slovo. Ďakujem za túto prezentáciu, hovorí pani Honeyball. Veľmi komplexná preza, prezentácia. Viete, že my ako politici pracujúci v Európskom parlamente sme za modul kedy používateľe sexuálnych služieb sú kriminalizovaní. To sa nezmenilo od posledného mandátu a musíme si toho byť vedomi. Ja si myslím, že v zásade sú tu dve veci, ktoré s týmto sa dajú urobiť. Hovorila som vám predtým o presadzovaní práva v praxi. Viem, že máte kontakt s týmito agentúrami pre presadzovanie práva v praxi, polícia, prokuratúra a tak ďalej, ale musíme urobiť maximum, aby na úrovni členských štátov sa mm, prevádzactvo bralo inak ako prostitúcia, pretože zločin prevádzactva sa, sa berie inak v každej jednej európskej krajine, na to hľadia inak. Myslím si, že je veľmi dôležitý súčasť, dôležitá súčasť toho, ako sa postavíme ku kriminálnym gangom, alebo ak budeme sledovať toky peňazí, to nebude stačiť, pretože musíme naozaj toto prevádzactvo veľmi dobre definovať. Ja by som dúfala, že sa nám, hádam, podarí robiť viac pri podpore švédskeho modelu, severského modelu v parlamente, pretože toto je naša politika, tak či tak. Je to jediný spôsob, e, ako sa nám podarí znížiť dopyt a to je to zásadne dôležité. Ehm, Rada by som si vypočula vaše poznámky. Ja si myslím, že sa odvádza vynikajúca práca a treba o tom stále hovoriť, o tejto téme, pretože je to hanebné, že len 2, 2 až 3 financovania plynu organizáciám, ktoré riešia problém sexuálneho vykoristovania. To je jednoducho hanebné. Sexuálne vykoristovanie je niečím, čo je konečným výsledkom väčšiny prevádzactva. Čiže naozaj musíme pracovať ďalej a výraznejšie. Inak sa veci zhoršia, pretože keď je tu toľko utečencov, utečenkyň a všetky tie krízy s tým spojené. Ďakujeme, hovorí pani predsedajúca že, ďakujem, že ste odpovedali na všetky otázky. A teraz máte 5 minút na záverečné slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem za všetky otázky, hovorí pani Vasiliadu. Ja sa pokúšam to zosumarizovať. Prvé posolstvo, ktoré chcem šíriť, je, že dve tretiny osôb prevádzactva podľa trendov, podľa Europolu, Eurostatu, podľa štatistík, pokračujú ďalej a stanú sa, e, sú to, sú to už e, občania EÚ 80 obetí sú ženy a deti a mnohí z nich nie sú súčasťou procesu migrácie, ale sú to občania krajín EÚ. Toto musíme pochopiť a musíme naozaj obozretne e, skúmať, čo sa deje v súvislosti s migráciou. Je veľmi dôležité pamätať, že aby sme spravodlivo zaobchádzali so všetkými, musíme dobre definovať, čo je zločin, čo sa týka smernice. Prvá vec, ktorú chcem povedať, je, že táto smernica je naozaj všestranná, komplexná, je to dobrý nástroj. Problém nie je smernica ako taká, ale nedostatok jej presadzovania v praxi, pretože volá po bezpodmienečnej asistencie obetí. Obete majú svoje práva musíme zabezpečiť, aby sme identifikovali tieto obete a ak to máme urobiť, musíme aplikovať zákon. Zákon napríklad hovorí okrem iných vecí, že všetci e, ktorí prídu do kontaktu s obeťami, musia byť vyškolení, aby vedeli identifikovať obete. A sú, sú vyškolení smernica, ako keby hovorila, že máme všetko, čo treba, aby sme chránili obete, aby sme e, vyšetrovali, kto z nich urobil obete, ale v praxi to tak nevyzerá. Potrebujeme trvalo udržateľné riešenia. Čo sa týka externej dimenzie, členské štáty sú povinné e, individuálne posudzovať riziko. A otázka je, posudzuje sa individuálne riziko? Smernica rešpektuje princíp nenavracania ľudí do krajín, kde by sa s nimi zaobchádzalo horšie. Je to e, aplikované, tento non-refoulement? je to veľmi ťažká otázka, ale som si vedomá situácie v Taliansku, kedy Rumunky boli obeťami aj nutenej práce, aj sexuálneho vykoristovania. A to nám dáva ešte komplikovanejší obraz. E, Usmerne, v smernici sa hovorí, že v občianskej spoločnosti majú byť poskytovateľia služieb, to hovoria ustanovenia. Potom je tu národný koordinátor, ktorý by mal koordinovať všetky tieto služby. Viem, že Taliansko má mnoho veľmi dobrých opatrení, čo sa týka kompenzácie obetí. Otázka je, ako sa to uplatnilo, zrealizovalo ako dobre funguje národný systém identifikácie obetí alebo posielania obetí za príslušnými službami, či sa dostanú k tým príslušným službám a či naozaj poskytujeme financie členským štátom. Talianska je kľúčový príjemca, ale aj iné. Musíme vidieť viac implementácie a musíme veľmi jasne povedať, o čom hovoríme, ženy v tomto prípade boli obeťami prevádzactva za účelom nutenej práce, alebo boli obeťami sexuálneho vykoristovania, alebo oboch. Bolo to o minimálnej mzde. O čom to bolo? Prečítala som si, čo ste napísali, ale je to, sú to kľúčové otázky, tieto rozlíšenia, definície. Dôležité je zvážiť aj spoločný azylový systém EÚ, keď obete prevádzactva sa považujú za mimoriadne zraniteľnú skupinu v AKI a čo sa týka prijímacích podmienok, obete prevádzarstva sa považujú za žiadateľov e, pod špeciálnou ochranou. A ďalej tu máme e, ďalšiu smernicu, ktorá hovorí, že sa obete prevádzarstva majú identifikovať ako osoby so zvláštnymi potrebami. Treba finalizovať e, tréningový školiaci model a tí, čo budú vyškolení, potrebujú mať kompetencie a zručnosti na identifikovanie obetí, na to, aby vedeli, ako viesť interviu, rozhovor a aby vedeli, ako rozhodnúť v medzinárodnom prostredí, kam obete poslať, ku ktorým službám. Treba vytvoriť nástroje a instrumentárium na identifikovanie osôb. Toto všetko v papieroch existuje, ale nie je to aplikované v praxi, aspoň podľa mňa, podľa môjho názoru a podľa názorov ďalších mnohých aktérov. Ďalej, čo sa týka e, vyšetrovania a zisťovania, štvrtý ročník v poradí sa v tom vyjadril, e, je to veľká priorita pre komisiu, pretože na jednej strane máme prokuratúru a stíhanie a vyšetrovanie, na druhej strane prevenciu a to musí ísť ruka v ruke. Vidíme, že dopyt je riadený peniazmi a potom peniaze zase podnecujú dopyt. Je to veľmi komplikovaný cyklus a súhlasím, že musíme veľmi jasne sa vyjadriť, ako posielať ľudí, tí, ktorí sú vykoristovaní, ako ich poslať k príslušným službám. Nehovoríme tu o klientoch. Klienty ako keď si kúpim lacný produkt alebo obličku alebo flašku vody a ako keby sme dezinfikovali tento proces, sterilizovali ho a potom hovoríme o klientoch. Ale sú to zneužívateľia, sú to ľudia, ktorí ubližujú a zneužívajú. Tak keď hovoríme o beztrestnosti, e, asi sa zhodneme, ale potrebujeme aj prokuratúra, aby sa postavila na našu stranu. Stíhanie, prenasledovanie, súhlasím s pani Hannibal e, ale nedostaneme sa priďaleko, ak sa nám nepodarí naozaj odsúdiť páchateľov po tom, čo budú stíhaní, prenasledovaní, ešte musia byť aj odsúdení. A percento odsúdených je mimoriadne nízke. Aj proces uh, stíhaných a pre, um, vyšetrovaných je nízke, ale pro, percento odsúdených je ešte nižšie. Už dnes musíme vedieť, ako nastaviť prevenciu a tí, čo zneužili a predali ľudí, to je celé o tom, kupovanie a predávanie ľudí, čo s nimi, ako skončia. Takže členské štáty majú veľa práce pred sebou na tejto smernici, aj keď ich chválim, ale cyklus prevádzactva je niečím, čo, s čím sa Európa zaoberá. Európa sa tým zaoberá, skúma sa to. Je to veľká časť agendy príslušných organizácií a inštitúcií. Čo sa týka financovania, musím povedať, že 12 fondov, nie, 7 opravuje sa ročníčka, 7 je namierených fondov na uh, sexuálne vykoristovanie a ešte menej na špeciálne ženy a deti. To je veľmi nízke a nekorešponduje to s počtom ľudí, ktorí sú obeťami prevádzactva za, na účely sexuálneho vykoristovania a to sú aj muži, aj ženy a deti. 70 fondov boli aplikované pred stratégiou EÚ, musíme naozaj si uvedomovať, že, sa, že treba urobiť oveľa viac. A napokon chcem odpovedať kolegyne z Nemecka. Niečo vyjasním. Nemecko tvrdí, že plne transponovalo smernicu v novembri 2016, takže nedávno. A kvôli tomu nemôžeme začleniť národné opatrenia do správy. Najprv musíme mať nejaké zistenia, ale myslím si, že táto transpozícia bola iba čiastková. Pre nás sú mnohé veci jasné. Prvá vec, Európska komisia má dôveru, čo sa týka prevádzactva a prostitúcie, ale nie, nie e, je jasné, čo robia s týmito témami na úrovni národných štátov. Či je to jasne rozlišené, či sa s tým naklada podľa definícií. Prostitúcia je veľmi rizikový sektor a hovoria to aj tí, čo pracujú v policii a na prokuratúre v členských štátoch EÚ. Je to analýza z roku 2016. Naozaj sa to uh, javí ako komplikovaný sektor a takmer všetky obete, ktoré sú obeťami prevádzarstva za účelom sexuálneho vykoristovania, citujú nemeckého vyšetrovateľa, ktorý povedal, že tieto obete ktoré sa identifikovali, potom vysvetlo, že to boli prostitútky, že pracujú v sektore prostitúcie, takže samozrejme, že to je vysokorizikový sektor a nemôžeme to ignorovať alebo e, zametať pod koberec. Musíme to zvážiť v našej práci. A záverom vám chcem pripomenúť, že migračná kríza, migračná tragédia je tragédiou pre každého jednotlivca, ktorý prekročí hranice, ale najmä pre tých, ktorí sa stanú obeťami prevádzactva za účelom vykorisťovania. Pamätajte, že dve tretiny týchto obetí sú z členských štátov EÚ, ktorých vykoristujú organizované gengy. Tento trend nesmieme ignorovať, treba pamätať, že keď diskutujeme o tejto téme, že sú obete, či už sú z členských štátov EÚ alebo nie sú, členských štátov EÚ musia sa ich prípady riešiť podľa príslušných právnych noriem a konceptuálne to musí byť jasné, musíme sa pridržať e, definícií, ktoré sú v zákone. Ďakujem. Pani Vasiliadu, e, čo, ďakujem za vynikajúce informácie, ktoré ste nám poskytli. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a že ste sa zúčastnili našej diskusie. A teraz prejdeme ďalej na ďalší bod programu. Je to bod 7, ktorý sa zaoberá výsledkami 61. zasadnutia OSN na ostave žien, žen, hospodárstvo žien, ženy v parlamente. Som veľmi rada, že môže medzi nami privítať riaditeľku oddelenia kvality ITUC a zastupkyňu riaditeľa Vysokého panelu pre ženy pod OSN, pani Judy King. Nech sa páči, pani Judy King, máte slovo. Ďakujem za slovo. Um, if I could perhaps ask the person who's in charge of doing this. Mám diapozitívy, takže počkáme, kým nabehnú. Chcem poďakovať výboru za to, že ste pozvali Konfederáciu odborov na túto výmenu názorov s výborom FAM. Ako viete, práve sme sa vrátili z e, diskusii o stave žien OSN. Každý rok sa takéto vyhodnocovanie deje a teraz sme prišli a chceme hovoriť o výsledkoch tohto stretnutia aj v kontekste Ehm, panelu na vysokej úrovni, ktorý bol zvolaný bývalým generálnym tajomníkom OSN. Nejaké... A ide tu o trvalo udržateľné ciele, ktoré apelujú na e, rodovú rovnosť a trvalú udržateľnosť cieľov. Je dôležité povedať, že tých panelov bolo vlastne niekoľko, ktoré zvolal predchádzajúci generálny tajomník Jeden panel sa týkal zdravotníctva, zdravia. Bolo to, zastúpenie bolo naozaj široké, kros, prierezové, vlády, odbory, podnikateľský sektor, občianská spoločnosť, niekoľko takých organizácií, napríklad Oxfam z občianskej spoločnosti, je to globálna organizácia, e, vlády, a spolupredsedajúcim bol prezident Kostariky. Ďalším spolupredsedajúcim bol hlavný e, predstaviteľ exekutívy Kiv Smith, takže mali sme tam aj podnikateľský sektor, mali sme tam vládu Tanzánska, Tanzánie, takisto multinárodné inštitúcie, IMF a Svetovú banku. Vidíte tu na diapozitíve, že Perspektívy ľudí zasadajúcich v paneli pochádzali z rôznych eh, prostredí, kedy kvôli tomu boli niekedy diskusie naozaj výzvou, zložité, ale podarilo sa nám dosiahnuť dohodu o výsledkoch. Prvý panel vypracoval správu, je to dosť dlhá správa, a v septembri 2016 sa prerokovala na Všeobecnom zasadnutí OSN. Panel identifikoval e, sedem hnacích motorov hospodárstva, ktoré e, by, e, ktorým sa zaoberajú ženy a štyri oblasti práce. Boli vzájomne prepojené, neformálne hospodárstvo, formálne hospodárstvo, poľnohospodárstvo, ženy podnikateľky a naozaj sa nám darilo e, urobiť prepojenie medzi formálnym a neformálnym hospodárstvom alebo ekonomikou. Takisto poľnohospodárstvo je často neformálne a treba, aby sa formalizovalo. Princíp, na ktorom sme sa dohodli v prvom roku diskusii panelu, e, bolo kľúčom pre trvalo udržateľné ciele panel sa sústredoval na tie najchudobnejšie a najmarginalizovanejšie ženy? Hoci každý je dôležitý z tohto hľadiska. A potom nedávno, v marci, na UNCSW 61 sme pripravili dokument, ktorý e, hlbšie začiera do týchto štyroch oblastí práce a siedmých hnacích motorov, ktoré tam boli identifikované. Malo to byť spustené už dávnejšie, ale boli tu problémy a teraz už je to na komisijnej stránke. Táto správa sa sústredila na prostredie a pokiaľ ide o makroekonomické politiky, ktoré sa tam spomenuli, ale neboli v plnej miere využité v tej prvej správe, a takisto bolo dobré sa vlastne pozrieť a zapracovať na niektoré z tých odporúčaní, pokiaľ ide o CSV 61. Máme teda kľúčové priority. máme dobré výsledky z CSV 61 pokiaľ ide o slušnú prácu, to je kľúčové. Nemôžeme hovoriť o ničom inom, tomto kontexte meniaceho sa sveta, ak nebudeme zdôrazňovať slušnú prácu. Takisto sme chceli tu mať spomenuté aj verejné vzdelávanie žien a detí, je to aj v záveru. Je to dôležité v záujme tých výsledkov a chceme takisto väčšie záväzky, pokiaľ ide o tie rozdiely v platoch medzi mužmi a ženami 2017 ešte stále sú tu na celom svete také obrovské rozdiely a pravdepodobne nám to bude trvať 70 rokov na to, aby sa to vôbec e, vyriešilo. To je neakceptovateľné. A niektoré z tých hlavných nástrojov, napríklad využívanie minimálnych miest, sociálne zabezpečenie, z... väčšie zhodnotenie práce, ktorú ženy vykonajú na trhu práce, a takisto okupačná segregácia, to je takisto niečo, čo treba riešiť. Chceme takisto sa pozrieť aj na investície do tohto druhu hospodárstva, čo sa týka politických a vzdelávacích aktivít, aj voľnočasových aktivít. Máme tu vlastne jednu z poslanky, ktorá tu má aj dieťa, takže chceme samozrejme aj toto, aby sa zohľadnila tá práca, ktorú ženy vykonávajú, pokiaľ ide o starostlivosť o deti. A takisto chceme, aby sa uznalo to, že národové násilie je ešte stále s tým jedných najľavnejších porušovaní ľudských práv. A súvisí to aj s pracoviskom, Máme viaceré nástroje, ktoré vlastne s takýmto problémom sa vysporadujú. Už som na konci tých mojich priesvitiek, mala som byť stručná, takže teším sa na diskusiu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dáme slovo pani Koslovskej. Nech sa páči. Ďakujem bardzo pani przewodnicząca, szanowni państwo. Bardzo dziękuję. Ďakujem veľmi pekne dámy a páni. Ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu. A ja som skutočne bola rada, že som mohla navštíviť toto zasadnutie a chcela by som sa vyjadriť teraz k tým záverom tohto 61. zasadnutia. Budem sa sústrediť na niekoľko aspektov. Prvý sa sústredil na tie rozdiely v platoch. Európskom parlamente aj v komisii začíname sa teraz už sústrediť na široké ukazovatele, ktoré popisujú vlastne hospodárske rozdiely medzi mužmi a ženami. To znamená aj rozdiely, pokiaľ ide o dôchody, dôchodky. Hovorili sme o tomto zasadnutí. Hovorili sme na tomto zasadnutí o týchto problémoch. Tie rozdiely, ktoré sú vlastne podmenené viacerými zložkami pláce, tak v európskej úrovni je to na úrovni 39%. Viete si predstaviť, čo sa potom deje v menej rozvinutých hospodárstvách. Vlastne tento rozdiel platový treba označiť za platový rozdiel, pretože vo viacerých krajinách jednoducho nefungujú penzijné systémy, nie sú tu zabezpečené dôchodky. To je vlastne dôvod, prečo sa tento indikátor nemôže použiť. Viaceré konverzácie, ktoré tu boli, poukazujú na to, že ide veľmi kľúčový problém, pokiaľ ide o krajiny, kde sú penzíne rozdiely, pretože tu sú rozdiely oveľa väčšie ako napríklad v rozdieloch v platoch. A takisto, keď ste hovorili o tých minimálnych platoch, o sociálnom zabezpečení, to sú opatrenia, ktoré môžu vlastne riešiť tento problém, ale pokiaľ ide o penzíny rozdiely, jeden z hlavných dôvodov týchto obrovských rozdielov je skutočnosť, že ženy jednoducho nie sú tak zastúpené na trhu práce, pretože robia na polovičný úvezok, majú pauzy, keď sa starajú o deti a toto je rozdiel, ktorý sa nedá zaplniť nejakou minimálnou mzdou a sociálnym zabezpečením. Takže akákoľvek politika, ktorá hovorí o zmierení, zosúladení práce a osobného života, to je veľmi kľúčové a dôležité. Ďalší aspekt, ktorý by som chcela naznačiť, je to násilie. Hovorili sme o nutených e, sobášoch, pokiaľ ide o deti hlavne. To je veľký problém v viacerých krajinách a násilie ako všeobecný problém pretrváva v celom svete. Ja si myslím, že je škoda, že istambulský dohovor nie je v týchto záveroch spomenutý. A toto je vlastne spôsob, ako funguje OSN. Niektoré dohovory sa tam nespomínajú menom, ale sú nástroje na svete, ktoré by mohli takto poskytnúť určitú zmenu a ja si myslím, že by sme mohli o istambulskom dohovore hovoriť, keď hovoríme napríklad o záveroch. A napríklad ďalej vzdelávanie a jeho kvalita. Zdôrazním jeden aspekt, o ktorom sa tu hovorilo dosť. Ide o digitálnu, digitálny rozdiel, digitálne rozdiely. To znamená v súčasnosti v Európskej únii, kde Máme veľmi dobrý prístup napríklad vzdelávaniu pre mužov, ženy, detí, chlapcov, dievčatá, kde sa ženy skutočne naučia dosť, niekedy viac než muži. Máme štatistiky o využívaní moderných technológií, napríklad e-banking, alebo e-shopping, alebo e-selling, alebo e-medicine, alebo e-learning. Všetky tieto technológie a v týchto oblastiach Jednoducho ženy využívajú tieto technológie o pár percent menej často ako muži a to sú technológie, ktoré by mohli zjednodušiť ich život. Takže nie je tu žiadny dôvod, prečo napríklad ženy nevyužívajú tieto nové možnosti. A ďalšia vec je, že ženy v porovnaní s mužmi sa menej e, účastnia na digitálnom hospodárstve, iba 4%, iba 4 žien vysoko postavených manažérov sú ženy. Takže tento segment nášho hospodárstva, ktorý poukazuje na budúcnosť nášho sveta, poukazuje na to, že vlastne nový svet sa vytvára bez žien. Nie je tu žiadna ženská perspektíva v tomto svete Takže tento digitálny rozdiel je obrovský a ešte dokonca aj oveľa viac rastie. Celý segment si vyžaduje nových zamestnancov, čo sú hlavne muži, takže vyžaduje si to nové opatrenia a na to treba poukázať. A myslím, že toto je otázka, ktorá je braná vážne zo strany viacerých ako výzva pre budúcnosť a dúfam, že to vnímate rovnako. Ďakujem. Aču? No, Monika Vána. Thank you, Madam Chair. Uh... Ďakujem pekne, pani predsednička, hovorí pani Vána. Tešíme sa, že s nami sa chcete porozprávať o výsledkoch CS2TV. Ja som bola súčasťou delegácie Európskeho parlamentu už po krát a po krát, ako viete, Európsky parlament odhlasoval uznesenie. Myslím, že to bolo skutočne progresívne uznesenie a myslím, že to pomohlo aj vašej práci, aby táto uznesenie vôbec bolo. A vlastne bola som veľmi prekvapená na jednej strane eh, tým, ako sa posilnili posilňuje tá práca, ako formou vypracujete a spolupracujete so ženami. To je veľmi dôležité na to, aby sa tie medzinárodné štandardy stanovili. Nechceme tu nič podceňovať. I would like to have your view on that. On the other hand, I was very alarmed about... A skutočne ma negatívne prekvapila tá situácia, v ktorej sme a to zaostávanie, ktorému čelíme. A to je stále prítomná téma vo všetkých našich rozhovoroch, či už ide o rozhovory s expertami, mimovládnymi organizáciami a tak ďalej a tak ďalej. Ako viete, Európsky parlament, napríklad Global Gag Rule a e, hlavne, toto bola dôležitá téma, napríklad pokiaľ ide o vytvorenie Medzinárodného fondu, aby sme pomohli mimovládnym organizáciám, o ktoré ide, pretože jednoducho nejde tu iba o potraty, ide tu aj o zdravie, o rodinné plánovanie, je to veľmi široká téma a moja otázka teda, aby som sa už k nej dostala, že ako vlastne vy interpretujete tie výsledky vzhľadom na túto, na túto novú situáciu, ktorých oblastiach máte pocit, že tu je pokrok. Aspoň z môjho ruhla pohľadu ja si myslím, pokiaľ ide o rodové ro- hospodárenie, rozpočtárenie, je veľmi dobré, ale na druhej strane, pokiaľ ide o utečencov, our age, <laughs> sorry, you know, it, um, English is not my mother tongue, so <laughs> I make mistakes. Um, uh... Ospravedlňujem sa za svoju angličtinu. Myslíte si, že je tu možnosť bojovať proti tomuto omeškaniu, alebo je to dobrý výsledok podľa vášho názoru, že sme možno ho neočakávali? Nie som si celkom istá, že či sme spokojní s tým výsledkom, ale sú tu aj ďalšie interpretácie. A posledná otázka. Mali sme veľmi zaujímavé stretnutie s generálnym tajomníkom OSN Kuterešom. A jeho analýza bola zaujímavá, pretože si myslím, tak ako povedal, okrem iných zaujímavých vecí, povedal, že nemáme problém s pravidlami alebo s predpismi a zákonom, máme problém s implementáciou. Moja otázka, súhlasíte s ním? Ja súhlasím iba z časti, pretože myslím si, že máme problém s implementáciou. Všetky ženy, ktoré pôsobia v oblasti medzinárodnej politiky, vedia, že musíme e, trošku vyvíjať tlak na členské štáty, aby boli presadené zákony, ktoré potrebujeme. A stále nám z nich veľa chýba. Ja by som ocenila vaše stanovisko k tomuto. Ďakujem. Um, just wanted to talk... Chcela som hovoriť o STG. Neviem, či ste sa zmieňovali o nich. Mne sa zdá, že skutočným pokrokom bude posilnenie postavenia žien, vzdelávanie žien o význame pridať sa k odborom a aby teda spolupracovali s inými Eh, pracovníkmi v určitých odvetviach, kde sú rešpektované ich práva, kde sú dobre platené a nie sú zneužívané. Je dobre vedieť, že je tu výrazný hlas odborov v tomto ohľade a my sa snažíme teda podporiť členstvo v odboroch, odborových zväzoch, vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie a taktiež neformálne vzdelávanie, ktoré súvisí s otázkami odborového hnutia a taktiež posilnenie postavenia žien. Ja sama sa chcem podeliť o niektoré pripomienky Naša delegácia, ako zrejme viete, bola súčasťou 61. zasadnutia CSV a bolo pre nás veľmi dôležité zdôrazniť postavenie Európskeho parlamentu, stanovisko, ktoré sme uviedli v uznesení, ktoré bolo schválené vo februári. Bolo dôležité, aby toto stanovisko bolo odzrkadlené aj v odsúhlasených záveroch. Mali sme stretnutie s mimovládkami, bolo ich tam veľa, veľa mimovládnych organizácií sa zúčastnilo našich zasadnutí a dobre si pamätám, že niektoré z nich, e, ktoré zastupovali našich občanov, boli sklamané z, so schválenými závermi. Vraveli, že hlas mimovládnych organizácií v skutočnosti nebol zohľadnený a že ako by bolo možné zmeniť túto situáciu? Čo by sa dalo urobiť, aby sme sa uistili, že počas ročného, výročného zasadnutia Komisie pre postavenie žien, um, aby bola väčšia váha uh, kladená na uh, uh, stanoviska mimovládnych organizácií. Mali sme taktiež stretnutie s generálnym tajomníkom, pánom Antoniom Guterresom a mali sme s ním naozaj veľmi otvorené stretnutie a povedal jasne, čo my často opakujeme v parlamente. Vidíme ústup e, v EÚ v tejto oblasti. Žiaľ, neposúvame sa teda dopredu a vieme, že niektoré krajiny sa dokonca rozhodli poukázať na niektoré krajiny, ktoré, tak povediac, ustupujú a zvažovali, čo robiť e, v existujúcom kontexte, aspoň aby sa zachoval súčasný stav schválili sme aj text na ústne zodpovedanie, takže položíme aj otázky. Ako si rada interpretuje závery a čo robiť, aby boli naše stanoviská lepšie zapracované, odzrkadlené v záveroch? Ďakujem pekne. Vynikajúce otázky som dostala, takže zrejme začnem e, otázkou, ktorá sa týka skutočných reálnych výsledkov zo zasadnutia CSV. E, my sme poslali priesvitky, vtedy ešte závery neboli schválené, ešte stále sa o nich rokovalo, keď som ja poslala tú prezentáciu, ale mali sme dokonca aj pocit, že možno ani nebudú schválené, pretože piatok popoludní nám zostávalo ešte asi 30 odsekov, o ktorých bolo treba rokovať a predseda už bol pripravený e, predložiť svoj návrh, takže bolo to veľmi ťažké rokovacie prostredie, ale my to vyhodnocujeme tak, že text záverov je na určitých miestach skutočne veľmi dobrý, e, v niektorých slabší a my sme sa chceli uistiť, aby sme aspoň neustúpili späť, ale e, pokročili e, vpred. V niektorých oblastiach žiaľ sme zaznamenali určitý ústup, napríklad pokiaľ ide o rovnakú platbu za e, prácu rovnakej hodnoty. Ďalej máme tu priepasť v dôchodkov. Veľa žien ide do dôchodku vlastne v chudobe kvôli práve tejto priepasti, ktorá tu existuje. Takže je tu aj táto skutočnosť a je veľmi dôležité, aby sme odstraňovali tieto nedostatky, tieto rozdiely, pretože ženy sa nachádzajú v prekernejšej situácii, v prekernejších pracovných podmienkach. Takže uh, uh, Spojené štáty trvali na tom, že toto nie je prístup OSN, pretože OSN posuduje rovnakú prácu, rovnakú mzdu, takže sme sa snažili zjednotiť terminológiu, ale o tomto nehovorí dohovor 100 ILO. Toto nie je dokonca ani stanovisko mnohých vlád. Hovoríme vlastne o práci žien a o tom, ako je hodnotená, keď hovoríme o rovnakej mzde, o rovnakej hodnote práce. Toto nie sú jediné faktory, jediné ukazovateľ, ale sú kritické, najmä pokiaľ ide o dôchodkovú priepasť. Systémy ochrany, systémy, ktoré sú citlivé na e, rodové rozdiely, posudzujú e, je veľmi dôležité, aby schopnosť prispieť do tohto systému bola rôzna, rôznorodá a odlišuje sa z e, jednej krajiny na druhu. Boli robené rôzne e, prieskumy, pokiaľ ide o e, sociálne podmienky v práci. Veľmi dôležité v tejto oblasti. Súhlasím s hodnotením, že máme veľa právnych predpisov, ktorých uplatnenie nie je celkom e, bez e, prekážok. A nemáme dostatok politík, napríklad pokiaľ ide o makroekonomiku, makroekonomické politiky. Toto mnohé vlády považujú e, za oblasť, ktorá nezohľadňuje e, e, rodové otázky. Je to tam slabo odzrkadlené. Napríklad hrubý domáci produkt to nezohľadňuje. Takže z tohto pohľadu je to ako keby neviditeľné. Takže ak máme makroekonomické politiky, treba to zohľadniť a treba sa usilovať o to, aby sme odstraňovali tú neprimeranú záťaž alebo množstvo práce, ktoré musia ženy ešte stále e, znášať, najmä v týchto čapo, časoch e, úsporných opatrení. Je veľmi dôležité túto medzeru, túto priepasť uzavrieť. Ďalej, pokiaľ ide otázka organizovania sa, ja prichádzam z prostredia odborných zväzov a my sme skutočne bojovali, pokiaľ ide o terminológiu týkajúca sa odborových zväzov, ohľadne organizovania sa, vyjednávania a uzatvárania týchto sociálnych e, medzier alebo rozdielov. Dôležité vytvoriť silné kolektívne vyjednávanie ženy, ktoré sú členkami odborov, trpia zrejme e, menšími rozdielmi než tie, e, ktoré nie sú organizované. Takže je veľmi dôležité, aby ženy mali možnosť e, členstva v odborových zväzoch. Viem, že čas letí, ale ešte dve, tri veci, ktoré chcem zvorazniť. Postavenie ILO na tomto zasadnutí Komisie pre postavenie žien. Bolo to veľmi dôležité, bola to dobrá spolupráca medzi ženami OSN a ILO. Mnohé vlády povedali, že tento systém musí byť koherentnejší, musí byť koordinovanejší, potrebujeme väčšiu konzistentnosť medzi agentúrami OSN. Takže toto bola vynikajúci príklad na spoluprácu, ale pokiaľ ide o rokovania, niektoré vlády povedali, že nevidia, čo ILO s tým má spoločné Ide vlastne o teritorium e, pre ženy v rámci OSN. Pre nás sa to zdá, že to je e, nevyužitá e, príležitosť. V popredí boli geopolitické otázky, v popredí rokovaní. Určite viete ktorí zastavili tie regresívne stanoviská. A mali sme delegáciu, ktorá bola veľmi otvorená a myslím, že tá práca, ktorú robíme pred zasadením CSV, je čoraz dôležitejšia než práca, ktorá súvisí s lobovaním na dosiahnutie záverov. Vieme, že Spojené štáty využilo viacero zasadnutí pred zasadn- samotným zasadnutím CSV a aby sme pozvali sprostredkovateľa, aby sme hovorili o hodnotách, ale musíme sa v tom zlepšiť, aby sme sa uistili, že naše stanoviska budú vypočuté už pred tým, ako sa stretnú a predstaviteľa vľad na CSV. Ďakujeme pekne za vaše odpovede. Tęsim mūsų posėdį toliau. Mums dar liko du klausimai. Budeme pokračovať. Ešte máme dva body na programe. Bod 8. Multinárodné záležitosti správa za rok. Ehm, nájdete si dokumenty vo svojej zložke. Je to delegácia na Maltu ehm, zo 4. februára ak nemáte namietky, tak bude schválené to, čo máte v dokumente. Ďalší bod je prezentácia systémov a podmienok. Je to zváženie návrhu stanoviska. Spravodajkyňou je Barbara Matera, ale bohužiaľ nebola schopná prísť na dnešné zasadnutie a zistili sme, že nikto ju ani nemohol zastúpiť, takže tento bod je bezpredmetný nemôžeme sa venovať zvažovaniu tom, toho návrhu stanoviska. Môžete si prečítať samozrejme text a pozmeňujúce návrhy môžete prekladať do 31. marca na obed do 11 o 11. maja budeme hlasovať v našom výbore, ďalej výbor LIBE bude hlasovať 29.5. a potom tento dokument prejde na plenárne zasadnutie a to v júli 2017. E, Rada by som všetkým poďakovala a chcem vám pripomenúť, že naše ďalšie zasadnutie bude 11. a 12. apríla. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj sekretariátu. Ďakujem. Yeah, yeah. Ah, ah, a little bit later, yeah. yeah. <laughs> okay. Actually.